Hello everyone. Dobrý deň prajem všetkým. We open the... Začíname teda dopol- odpoludnejšiu rozpravu a teším sa, že môžem medzi nami privítať pani ministerku, pani Klein z Rakúska, ktorá sa venuje sociálnym otázkam a ochrane spotrebiteľa. To je našim dnešným programom. Chcela by som zablahoželať Rakúsku za e, to, že začali e, svoje predsedníctvo tretie. Moto tohto predsedníctva je Európa, ktorá chráni a toto by nás malo inšpirovať všetkých. A v tomto kontexte by som chcela e, zablahoželať veľa úspechov v najbližších mesiacoch. Predsedníctvo sa začala venovať predsedníckej aktivite pred voľbami európskymi. To je veľká výzva. Budú sa musieť uzatvoriť viaceré dôležité témy a my budeme s vami spolupracovať čo možno najviac na to, aby to bolo úspešné. Už teraz máme náznaky toho, že budete sa teda svojej práce zhostíte dobre, nakoľko teda budete sa venovať témam nielen, ktoré sa týkajú predsedníctva, ale aj environmentálnym a klimatickým, tak z dobrého dôvodu ministerka Köstingerová nemôže byť medzi nami. A na začiatku predsedníctva, to je už taký úzus, že, predsedníctvo, že ministerka stanoví hlavné, hlavné priority a potom začne vlastne diskusia s členmi našeho, našeho výboru. Ale predtým, než dám slovo pani ministerke, by som chcela spomenúť dôležitú otázku. Pre náš výbor je to veľmi dôležité, je to zdravie program pre zdravie. Ako viete, komisia navrhla, že začlení program pre zdravie v rámci sociálneho fondu Plus a my vo výbore pre životné prostredie si myslíme, že toto je chyba, pretože ciele tohto fondu a programov, pokiaľ ide o pracovné a sociálne otázky, sa veľmi líšia od cieľov programu pre zdravie, v minulosti s malými zdrojmi už predsa len tento program prinášal pridanú hodnotu pre Európsku úniu a občanov Európskej únie a myslíme si, že takýto malý program ako program Health sa stratí čo do viditeľnosti, efektívnosti a zacielenosti, ak bude súčasťou širšieho programu, ktorý je 20 krát väčší. Takže preto by sme chceli vyňať program Health z ESF+, a chceli by sme, aby to bol samostatný program a žiadame o podporu zo strany predsedníckej krajiny a členských krajín ohľadne tejto dôležitej témy. Takže bez nejakého ďalšieho otáľania by som chcela dať teraz slovo pani ministerke. Vážená pani predsednička výboru, vážená pani zástupkynia výboru, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni, dámy a páni tlmočníci, aj ktorí ste za mnou, veľmi pekne ďakujem aj za vaše tlmočenie. Chcela by som sa poďakovať za túto príležitosť, že môžem predstaviť priority rakúskeho predsedníctva, pokiaľ ide o oblasť verejného zdravia, zdravotníckých výrobkov a medicínskych výrobkov, ako aj e, bezpečnosť e, liečiv a otázka životného prostredia. Táto veľmi široká paleta tém súvisí s okolnostiami, že už ja vlastne sa venujem v rámci svojho portfólia týmto témam, ale budem prezentovať aj portfólia mojich kolegyň, pani ministerky Köstingerovej, ktorá je zodpovedná za životné prostredie a klimatické zmeny, ktorá 8. júla, ako som to ak to tu môžem prezentovať, sa aj narodil syn, takže mamička aj dieťa sú zdraví, ale pretože teda ona momentálne je na materskej dovolenke, ja ju môžem zastúpiť a teším sa, že ju takto môžem zastúpiť. Okrem toho tu zastupujem aj pána ministra Mozera, ktorý je zodpovedný za smernicu u, o podpore e, zdra, zdravších vozidiel na cestách. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali otvorený dialog s vami, s Európskym parlamentom. A v tomto kontexte, samozrejme, po mojej prezentácii som k dispozícii odpovedať na vaše otázky. A vzhľadom na tú paletu tém, ktoré tu máme, už teraz žiadam o porozumenie, ak sa mi nepodarí stihnúť reagovať na všetky vaše otázky, v takom prípade samozrejme tie odpovede ponúkneme písomne. Predtým, než predstavím tie ťažiskové body nášho predsedníctva, chcela by som sa poďakovať za prácu a podporu bulharského predsedníctva, a to počas celého predsedníctva tej trojky. Rakúsko, začiatkom júla, teda už po tretí krát, tak ako to povedala pani predsedníčka, sme sa zhostili teda Európskej predsedníckej stoličky a to v relatívne dôležitých časoch, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji roku 2019. Je tu určité očakávanie, čo možno najviac e, posunúť dopredu tie legislatívne body alebo uzatvoriť ich, ktoré sú momentálne otvorené e, podpora zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tvarovanie politiky v oblasti liečiv a životného prostredia. Táto spolupráca z vašej strany je výnimočne dôležitá. Rada a parlament sa preto musia viac ako kedykoľvek predtým angažovať a konštruktívne reagovať na kľúčové aspekty legislatívnych tém na to, aby sme spoločne hľadali spoločné riešenia je jasné, bez pochyby, že predsedníctvo môže zaznamenať úspechy iba vtedy, ak bude môcť počítať s podporou Európskej únie a zo strany členských štátov. Rakúsko sa snaží ako krajina, ktorá leží v strede Európskej únie a vzhľadom na tú tradičnú úlohu, ktorú plní, že prepája a spája, chceme prispieť aj v tomto ohľade. Rakúsko svoje úlohy ako predsednícka krajina tak ako to v roku 2016 v stave o Únii povedal pán e, Juncker. E, a spomenul vtedy to moto Európa, ktorá chráni. Cieľom je, aby sme posilnili Európsku úniu, priblížili sa občanom a takisto obnovili dôveru ľudí v Európsku úniu. Dovolte mi teraz prejsť k tým sektorovým otázkám, ťažiskám nášho predsedníctva. Z našej strany bude ťažiskovým napríklad dodržiavanie otázky konkurencieschopnosti, hospodárskej súťaže za zobrania do úvahy aj otázky digitalizácie. Týmto témam sa budeme na neformálnej na neformálnej rovine venovať 10. 11. novembra vo Viedni, kde sa zúčastnia ministri pre zdravie. Dôležité otázky súvisia aj s ambíciami našho, našej krajiny Estonska, predovšetkým pokiaľ ide o digitalizáciu a zdravotníctvo v tejto oblasti, rovnako ako aj e, tie návrhy, ktoré nedávno predložila komisia, pokiaľ ide o posilnenú digitalizáciu v oblasti zdravotníctva. Prvý kľúčový bod je napríklad téma investície do digitálnej infraštruktúry v zdravotníctve, rovnako ako aj využívanie verejných prostriedkov v oblasti zdravotníctva, a to na úrovni Európskej únie. Druhý ťažiskový bod neformálneho zasadnutia ministrov bude téma regulačné a politické výzvy v, e, v procese pripúšťania liečiv autorizácie liečiv. Tuto bude diskusia na úrovni ministrov pre zdravotníctvo, ako aj s riaditeľom agentúry EMA, Guido Rázim, s tým sa počíta. A pokiaľ ide o legislatívnu oblasť, sa budeme sústrediť na nasledovné témy. Bude tu diskusia k návrhu nariadenia o hodnotení zdravotníckých medicínskych technológií. My sa k tomu stávame pozitívne, začiaľ čo v rámci tých prípravných grémiách rady pracujeme na tejto téme neochvejne. Naším cieľom je, aby sme mali parciálnu všeobecné, parciálne všeobecné smerovanie v tejto téme. K tomu máme už naplánovaných 8 pracovných skupín. Tie už teraz identifikované problematické oblasti zo strany členských štátov samozrejme berieme na vedomie a na tomto základe chceme prispieť tým kľúčovým prvkom tohto návrhu a chceme pripraviť spoločne s členskými krajinami nový text, ktorý by sme odsúhlasili. Zároveň členské štáty vlastne už minulý týždeň boli vyzvané na to, aby prispievali konkrétne návrhy textov na to, aby sme zohľadnili aj ambície Európskeho parlamentu v patričnej podobe. Zároveň sa bude rakúske predsedníctvo venovať téme e, očkovania. E, tie návrhy, ktoré predložila komisia, tie sa týkajú posilnej spolupráci, pokiaľ ide o boj proti chorobám, ktorým sa dá vyhnúť prostredníctvom očkovania a tu plánujeme na formálnej rade v decembri prijať konkrétne kroky k tejto téme. Ambiciozne kroky definujú naše predsedníctvo, aj pokiaľ ide o novelizáciu nariadenia o všeobecných princípoch práva v oblasti potravín. Tu napríklad plánujeme zintenzívniť rokovania na to, aby sme napríklad už v novembri mohli udeliť mandát pre rokovania s Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o trialógové zasadnutia, ktoré začali ešte za bulharského predsednictva, týkajú sa alkoholických nápojov, tu budeme pokračovať podľa možností aj ukončíme tieto témy. A pokiaľ ide o smernicu o pitnej vode, tu na úrovni pracovnej skupiny rady budeme sa venovať tejto téme rovnako. Vysoká kvalita pitnej vody, ako aj dôvera e, spotrebiteľov a spotrebiteliek, tieto štandardy musia byť zabezpečené a pokiaľ ide o jednotlivé štruktúry získavania pitnej vody, či už ide o povrchovú vodu alebo vodu z hĺbky, toto takisto musí byť e, patričným spôsobom zohľadnené a rakúske predsedníctvo v tejto oblasti takisto bude pokračovať v týchto rokovaniach. V rámci rakúskeho predsedníctva takisto bude aj 8. E, konferencia zúčastnených strán kde spolupracujeme v súčinnosti s Európskou komisiou a členskými krajinami na to, aby sme v Ženeve jednohlasne a ako zomknutá Európska únia mohli vystúpiť. Okrem toho 22. a 23. novembra budeme mať aj odbornú expertnú konferenciu, pokiaľ ide o potravinový reťazec. Dovolte mi teda sa poďakovať nielen bulharskému predsedníctvu a za závery, ale takisto aj Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o uznesenie týkajúce sa transmastných kyselín. To sú dôležité základy, pokiaľ ide o naše plánovania v týchto oblastiach. Ďalšou témou, ktorá nás v rámci rakúskeho predsedníctva bude zamestnávať, je viacročný finančný rámec. V rámci najbližšej budúcnosti budeme podporovať rozhovory k viacerým sektorálnym dokumentom na úrovni rady a ako ministerka pre sociálne a zdravotné záležitosti vidím napríklad začlenenie akčného programu Európskej únie zdravie do budúceho sociálneho fondu plus. Vnímam to pozitívne, nakoľko toto zoskupenie môže viesť k posilneniu e, z toho piliera sociálnych práv v rámci Európskej únie. Zároveň si musíme sprítomniť aj význam vere, politiky verejného zdravia v kontexte health and policies na európskej úrovni. Pokiaľ ide o aspekt týkajúce sa zdravotníctva a zdravia, tieto okrem ESF Plus sa odzrkadľujú aj v ostatných sektorových dokumentoch, pokiaľ ide viacročný finančný rámec. Práve pokiaľ ide o otázku zdravia, a zdravotníctva je tu úzka spolupráca medzi tradičnou zdravotníckou politikou a otázkou udržateľnosti verejných rozpočtov, ako aj hospodárskej politiky, sú napríklad v kontexte zamestnanosti, inovácia konkurencieschopnosti. Ja som presvedčená o tom, že zjednotená Európa môže na európskej úrovni sa presadiť iba s posilnou politikou v týchto kľúčových oblastiach. Ja dúfam, že aj v tejto oblasti môžeme počítať s vašou podporou. A teraz pokiaľ ide o druhú časť, pokiaľ ide o program životného prostredia, skutočne sa teším, že aj tu môžem prezentovať naše ciele v rámci rakúskeho predsedníctva. Pokiaľ ide o environmentálne štandardy Európskej únie, už teraz sú pravdepodobne tými najvyššími štandardami a z celosvetového hľadiska je to samozrejme v poriadku. Máme na to však dva dôvody. všetkým tie environmentálne štandardy prispievajú k zdraviu, kvalite života našich občanov občaniek, ako aj pokiaľ ide o ochranu prírody. Po druhé, vysoké štandardy environmentálne zároveň prinášajú impulzy, pokiaľ ide o inováciu, zelené pracovné príležitosti a udržateľný rast. Chceli by sme v kontexte programu TRIA nadviazať na úspešnú prácu Bulharska a zároveň sa venovať aj novým témam. Klimatická ochrana a obehové hospodárstvo počas rakúskeho predsedníctva, ako aj už aj v minulosti, by mali byť ťažiskom Nadradeným je cieľ implementácie udržateľnej politiky a agendy 2030. Pokiaľ ide o otázku ochrany e, klimatic, boja proti klimatickým zmenám, mali sme tu v roku 2015 Parížskú dohodu. To bol im, taký environmentálny mílnik. Pokiaľ ide o implementačnú fázu, tu musia všetky súčasnené strany v najbližších 6 mesiacoch posilniť tú zaangažovanosť do riešenia tohto problému. Rakúsko predsedníctvo by chcelo mať efektívnu účasť Európskej únie, ako aj všetkých členských štátov, a to na úrovni medzinárodných rokovaní ohľadne boja proti klimatickým zmenám. Rakúske predsedníctvo preto v októbri bude môcť vyvodiť závery na úrovni rady, pokiaľ ide o COB, e 24 v Katoviciach predložíme naše závery a našim cieľom je, aby sme práve v tomto kontexte predložili konkrétne pravidlá, ktoré sa budú týkať klimatickej správy pre budúcnosť. Zároveň v Katoviciach musíme pripraviť konkrétne výsledky, ktoré budú teda poprvé ambiciózne, po druhé, ktoré budú aplikovateľné pre všetky zúčastnené strany a po tretie, aby vyšli v ústrety všetkým rámcovým podmienkám zo strany jednotlivých členských štátov. Európsky parlament má veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o podporu klimatických cieľov, a to z medzinárodného hľadiska. Rakúske predsedníctvo bude v rámci prípravy na Katovice e, sledovať, e, podporovať úzky dialog s Európskym parlamentom. Veľmi dôležitou ambíciou rakúskeho predsedníctva je podpora zdravej mobility a transportných systémov, dopravných systémov za nízkej produkcie emisí. Našim spoločným cieľom musí byť investovať do inovácií v oblasti čistých a nízkouhlíkových energií v celej Európe. Preto sme aj na úrovni neformálnej rady pre životné prostredie, ktorý je naplánovaný na 29. a 30. október v mojom rodisku v Gráci, tam sa budeme venovať tejto téme. Komisný návrh, pokiaľ ide o CO2, emisné štandardy v tejto oblasti pre osobné auta a malé užitkové vozidla, tomu, to je pre nás veľmi dôležité. Pokiaľ ide o tie jednotlivé ambície členské krajiny, E, líšia sa tu jednotlivé názory, ale jedna vec nás spája, čo chceme. Chceme v tejto téme čo možno najskôr zaznamenať jednotu názorov a sme optimistickí, že pokiaľ ide o radu, ktorá sa bude 9. októbra konať, že sa nám tu podarí prijať určité spoločné úsmernia na to, aby sme potom mohli rýchlo začať s trialógmi s Európskym parlamentom. Našim cieľom je, aby sme do konca roku zaznamenali e, konsenzus. Veľmi sa tešíme napríklad aj z toho, že táto téma je pre Európsky parlament takisto prioritou. Chcela by som sa Európskemu parlamentu, ako aj členom výboru pre životné prostredie a predovšetkým spravodajcom e, pánovi Kellymu, e, chcem sa poďakovať za dosiahnuté e, ciele. Momentálne tie emisie, pokiaľ ide o ťažké užitkové vozidlo na európskej úrovni, doposiaľ tu nemáme žiadnu reguláciu a prezentujú zhruba štvrtinu tých emisí, pokiaľ ide o celú cestnú dopravu. A je to dramatické navýšenie, ktoré sa očakáva ešte do konca roku 2030, ak nebudeme patričným spôsobom konať. Opatrenia v týchto oblastiach sú dôležitým príspevom k tomu, aby sme dosiahli európske klimatické ciele a implementovali Parížskú dohodu. Zároveň by sme chceli čo možno najviac zaznamenať pokroky práve pri tejto téme. Rakúske predsedníctvo e, sa úzko sleduje aj prácu Európskeho parlamentu v tejto oblasti a sledujeme to s veľkým záujmom. V kontexte programu TRIA predsedníckých krajín Rakúske predsedníctvo sa bude venovať aj obehovému hospodárstvu, predovšetkým pokiaľ ide o tému plastov Rakúsko už celé roky, pokiaľ ide o mikroplasty a plasty, sme veľmi zaktivizovaní a, venujeme, a zasadzujeme sa za konkrétne stratégie v tejto oblasti. Rakúske predsedníctvo teda prináša so sebou veľkú zaangažnosť, pokiaľ ide o boj proti znečisťovaniu vôd, tak v mori ako aj v riekach e, zo strany plastov. Pokiaľ ide o jednotlivé konsekvencie, ktoré prinášajú so sebou plasty, a boj proti týmto efektom, to je pre nás kľúčová priorita. Otázky, ktoré s tým súvisia, sú nasledovné. Akým spôsobom môžeme výrobu a uplatňovanie jednosmerných výrobkov z plastu, ktoré sa po jednom použití jednoducho zahodia, ako môžeme túto, proti tomu bojovať? Ako môžeme takýmto spôsobom zabrániť znečisťovaniu morí práve plastami? Ako lepšie využívať naše zdroje, a podporovať ekologické inovácie. Diskusia o, o návrhu o jednorazových plastoch už začali na pracovných skupinách Rady. No, zo strany Európskeho parlamentu Frederik Ries, spravodajkynia, už odviedla vynikajúcu prácu. My sme pripravení začať dialog s Európskym parlamentom. My sa vynasnažíme, aby sme do konca roku dosiahli podstatné pokroky v tejto dôležitej téme. No a ešte k ďalšej téme. Bobs, tieto chemikálie kvôli ich dlhodobej životnosti a jedovatosti predstavujú veľké ohrozenie pre životné prostredie, prírodu a človeka. Rakúske predsedníctvo víta dlho očakávaný návrh prepracovania smernice o látkach BOPS. Je to nevyhnutné na to, aby EÚ dokázala plniť svoje záväzky z medzinárodnej štokholmskej dohody. Rakúske predsedníctvo by preto čo najrýchlejšie chcelo začať rokovania s Európskym parlamentom. E, my sa budeme snažiť do konca roka e, dosiahnuť dohodu v tomto čítaní druhá polovica roka 2018 bude bohatá na aktivity na ochranu biodiverzity a, a biohabitátu. Európske, e, rakúske predsedníctvo príjme maximálne k tomu, aby účinná účasť EU a členských štátov e, na mnohých medzinárodných e, zasadnutiach, stretnutiach bola zaistená oktobrové závery rady o smerovaní e, budúcej politiky na ochranu biodiverzity e, po roku 2020 e, naše predsedníctvo predloží. No a tým vytvoríme solidný základ pre dohody o BCOP 14, o biodiverzite a na stretnutie o dohodách o oboch protokoloch. Rakúske predsedníctvo tiež víta návrh komisie o programe LIFE a po roku 2020 LIFE je jediný podporným programom EÚ, ktorý zameriava na životné prostredie, klímu a prírodu. V roku 2020 končí momentálne programové obdobie. Zo získaných skúseností zhodnotenia polovici priebehu súčasného programu LIFE sa poučíme a budeme pokračovať v tom, aby program Life bol ďalej efektívny a účinný. Budeme sa snažiť dosiahnuť čo najväčšie pokroky. Samozrejme, to bude závisieť od rokovaní o novom viacročnom finančnom rámci, ktorý určí nové podmienky. Rakúske predsedníctvo sa bude zaoberať aj ďalšími témami, ktoré komisia nedávno prijala. Je to návrh o prispôsobení povinnosti podávať správy a výkazy rôznych smerníc. To zníži byrokratickú záťaž a bude znamenať prospech pre všetky strany. Mali by sme sa teda snažiť v rámci tohto tematického okruhu v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahnuť čo najväčšie pokroky. Dámy a páni, poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, máme pred sebou veľmi ambiciózny pracovný program. Ja som presvedčená o tom, že poctivou prácou, úzkým dialogom a spoluprácou sa nám podarí dosiahnuť výsledky a to v prospech ochrany životného prostredia, zdravia a zdravia našich občanov. Vážená pani predsednička, dámy a páni poslanci, ďakujem pekne za vašu pozornosť. No a teším sa teraz, eh, že budem môcť si vypočuť vaše pripomienky a zodpovedať na vaše otázky, ktoré budem, na ktoré budem odpovedať teda podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vašu prezentáciu, v ktorej ste hovorili o mnohých témach a preukázali ste, Dobré znalosti našej práce. A ako zvyčajne v prvom kole dostanú slovo koordinátori, aj zastupcovia, každý na dve minúty. Peter Líze, nech sa páči, áno. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička rady. Ja by som sa rád venoval jednej téme z oblasti zdravia a jednej z oblasti životného prostredia, najskôr teda k zdraviu. Bohužiaľ, prakticky každý týždeň v Európe prichádzajú ľudia o život, pretože máme multirezistentné baktérie a to je veľký problém, ktorý treba riešiť mnohých ohľadov. Reformovali sme práve nariadenie o liekoch, ale dôležité je, aby sme sa zaoberali aj antibiotikami pre ľudí. V správe Karin Kadenbach sme e, odsúhlasili, že čakáme legislatívny návrh o, podpo- o podpore nových antibiotík, pretože všetko, čo robíme, inak nebude stačiť. Stále budú ľudia umierať, ak nevyvinieme nové antibiotika. A to momentálne nefunguje, pretože na to nie sú žiadne stimuly. No a komisia hovorí, že my robíme veľa vecí, bohužiaľ to nestačí ako, alebo mohli by ste vy zaistiť, aby sme v tejto oblasti uh, uh, nejaký legislatívny návrh, to by bolo veľmi dobré, pretože vaša strana eh, je vnímaná ako euroskeptická, alebo nám vysvetlíte, ako by to teda malo fungovať. A ešte druhá otázka životnému prostrediu. Existuje diskusia medzi členskými štátmi, holandský premiér sa vyjadril, aj iný, že by trebalo prekročiť hranicu 40 a Elizabeth Köstinger, a veľmi sa tešíme všetci, že sa aj narodil syn, že ciele pre obnoviteľné zdroje treba zvýšiť a teraz sa hovorí o 40 a bohužiaľ v iných častiach sveta sa takéto diskusie nevedú, takže ako by mohlo prispieť rakúske predsedníctvu k tomu, že nebude diskutovať o týchto témach len Európa, ale aj iné štáty, ktoré majú záväzky z Parískej dohody, ktoré celkovo nestačia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Slovo teraz dostáva pani Dali. Ďakujem pekne. Pani predsednička, e, ďakujem pekne. No, rakúske predsedníctvo je momentálne v kľúčovom momente, pretože to je posledné predsedníctvo pred koncom mandátu parlamentu, ako ste povedali. Máme v rukách tiež témy, ktoré by ste chceli radi skompletizovať. Z environmentálneho hľadiska toto nie je, nebude len jednoduchá práca kvôli tej rôznorodosti tém. Vy ste tiež hovorili o legislatíve, o emisiách CO2 z e, motorových vozidiel a ja by som chcela poďakovať predsedníctvu e, za to, že chcú predložiť túto legislatívu, ale rada by som povedala niečo ešte k zdraviu. Vy ste ministerkou zdravia a zdravotníctva, no ja viem, že ministerstvo by chcelo budovať ďalej oblasti, ktoré už začali čo z bulharské predsedníctvo, však musíme byť ambicioznejší. Hlavne rakúske predsedníctvo malo prijatia jasné a silné eh, pozície aj eh, rady, tak aby sme zaistili európsku spoluprácu, na to, aby sme dokázali predchádzať chorobám, ktorým sa dá predchádzať a eh, očkovaním. Vy ste z euroskeptickej strany, ale ja by som chcela od vás počuť vaše záväzky, a ambície a pýtam sa, čo môžeme od vás čakať v oblasti farmaceutík, tak aby sme sa vyhli problémom s legislatívou, aj čo sa týka rámca o, o obsahu tabaku. A toto je dôležité, pretože Rakúsko by od maja, v Rakúsku od maja mal platiť úplný základ, zákaz, ale vaša vláda tieto myšlienky zrušila a bolo to označené ako katastrofa pre verejné zdravie. Ja by som vás chcela a uistiť, že počas že predsedníctva nebudú príjmané rozhodnutia, ktoré by sa dali označiť ako víťazstvo tabakového priemyslu proti občanom. Ďakujem pekne a želám vám veľa úspechov. Ďakujem pekne, pani Dália, pán Piecha teraz, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, e, pani ministerka, za vaše veľmi podrobné vystúpenie týkajúce sa priory rakúskeho predsedníctva. Um, Máte tam e, celý rad priorit z oblasti zdravio, zdravotníctva, na ktoré, sa treba, na ktoré sa treba zamerať. E, pre mňa je najvyššou prioritou práve prevencia v podobe očkovania. Čiže chcel by som povedať, že tu je potrebná silnejšia spolupráca, pretože e, pokiaľ ide o očkovacie kalendáre, tieto treba presadzovať, preto a pokiaľ zostane zostane táto, zostane táto proti vakcinačná kampaň a bude sa stupňovať, tak to bude práve brániť tomuto e, cieľu. A pokiaľ ide o HDA, e, My si veľmi dobre uvedomujeme, aké napätia medzi členskými štátmi v rade v tomto bode existujú a preto by ma zaujímalo, čo plánuje rakúske predsedníctvo urobiť prvom rade, pokiaľ ide o zdravotnícke pomocky, ktoré sa stanú, e, či sa stanú súčasťou, alebo budú vylúčené z rozsahu e, pôsobnosti. Po druhé, otázka. Bude pre členské štáty povinné e, uplatňovať ja, zdrav, hodnotenie zdravia. Táto otázka je e, kontroverzná, pretože toto hodnotenie e, zdravia bude potom nasledované očakávaniami e, pacientov a tieto by mohli mať závažné dôsledky pre rozpočet. A napokon sú to lieky, farmaceutika. Hovorili ste o antibiotika, ale my e, musíme ísť ďalej. Myslím si, že predsedníctvo musí zabezpečiť, aby boli prijaté určité opatrenia týkajúce sa e, tých e, syrockých ochorení a je potrebné sa na ne zamerať z toho dôvodu, že očakávania pacientov v tomto smere sú obrovské. Z Alde? Pani Auken? Vážená pani ministerka, ja by som chcela otvoriť e, otázku, ktorá môže mať zdravotné aj environmentálne dôsledky. Pred dvoma rokmi komisia navrhla revíziu smernice o hnojivách. E, hlavne tu ide o nové limity pre kadmium posledných 30 rokoch sme urobili kus cesty a EÚ zakázala kadmium vo všetkých jeho použitiach a výrazne sa tým znižilo znečistenie ovzdušia, ale e, kadmium v hnojivách ešte stále je do veľkej miery neregulované. Kadmium je mimoriadne toxická látka, ktorá sa používa e, v hnojivách a znečisťuje naše polia. Dostáva sa aj do potravín, čo predstavuje obrovské zdravotné riziko pre obyvateľstvo EÚ. A kadmium a znečistenie kadmium predstavuje obrovské riziko pre EÚ, pretože uh, obsah kadmia v potravinách v mnohých európskych e, krajinách presahuje povolené limity, čo je e, nebezpečné pre ľudí, vrátanie detí. Je potrebné, aby sa e, s tým niečo robilo, vrátanie minerálnych fosfátových hnojív. E, to si vyžaduje značné investície. Komisia navrhla zníženie fosfátov na 20 mg na kilogram. Parlament to podporil, ale rokovania sa ešte zasekli a v zásade a v, teda v súčasnosti sa hovorí iba o 60 mg na e, kilo. To by bolo príliš málo a to by znamenalo, že obsah kadmia v pôde a teda aj v našich potravinách by sa nadalej zvyšoval. Akým spôsobom chcete riešiť túto otázku? Môžeme počítať s tým, že rakúske predsedníctvo sa bude snažiť e, túto vec riešiť raz a navždy s tým, že kadmium z hnojiv sa nedostane do, našej, do našich potravín. Pán Ek, ďakujem pekne, pani predsednička, vážená predsednička rady. Rád by som vás eh, privítal a poďakoval vám za možnosť, že môžeme s vami uh, diskutovať eh, o cieľoch rakúskeho predsedníctva. Teraz jedna, jedna téma, o ktorej som vo výbore už častejšie hovoril a už kolega tiež o tom hovoril. A to je rezistencia na antibiotika. Odhaduje sa, že 25 tisíc ľudí ročne zomiera kvôli rezistentnosti voči antibiotikám. VHO odhaduje 10 miliónov mŕtvych ročne, o niekoľko ročí, a to je obrovské číslo, to je viac obetí ako v prvej svetovej vojne, a to každý jeden rok. Európsky parlament varuje pred tým, že vzrastajúca rezistentnosť voči antibiotikám v budúcnosti by mohla byť najčastejšou príčinou smrti. Aj komisár Andrew sa hovorí o tichej tsunami chov užitkových zvierat je eh, taký, že v Severnej Amerike a v Európe sa používajú antibiotika. Dalo by sa hovoriť o nezodpovednom zneužívaní. Masívne a preventívne používanie antibiotík v chove zvierat to je symptóm toho, že v poľnohospodárstve sa niečo vymklo spod kontroly. Je to priamy následok zlého chovu, a nedostatočnej ochrany zvierat. Prečo? že to už sa nedá ďalej ignorovať. By som rád od vás vedel, či rakúske predsedníctvo sa bude snažiť pracovať na rade k tomu, aby sa zredukovalo preventívne použitie antibiotíka v chove zvierat. Tým sme zaistili ochranu spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a zdravie verejnosti. No a prinieslo by to prospech tak zvieratám, ako aj ľuďom. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. E, ďakujem veľmi pekne, pán Pedičiny. Grazie, presidente. E grazie, ministro, per essere qui. Io intanto le vorrei esprimere eh, solidarietà per il fatto che eh, si è attribuita. Ďakujeme pani ministerke za jej prítomnosť. Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu, pokiaľ ide o eh, proti pokiaľ ide o to, čo sa vás hovorí, že ste proti európsky alebo e, euroskepticky, ale ja si myslím, že my sme skôr e, proeurópsky než mnohí ďalší. Ja by som sa chcel spýtať e, konkrétnu otázku súvisiacu s očkovaním. To je cieľ, ktorý spoločne zdieľame. Skutočne to pokrytie by malo byť širšie, ale existujú k tomu dva politické prístupy Prvým to je povinné očkovanie a druhým to je očkovanie skôr na dobrovoľnej báze. V súčasnosti existujú krajiny, ktoré neuplatňujú tento povinný prístup, zatiaľ čo niektoré krajiny to umožňujú v prípade niektorých očkovacích látok, patrí medzi nie aj Taliansko boli prijaté opatrenia na to, aby sa ľudia pozbudzovali k tomu, aby akceptovali očkovanie. Aké konkrétne opatrenia hodláte vy prijať na to, aby ste ľudí pozbudili k tomu, že sa e, dajú zaočkovať, ale ehm, myslím si, že nemá zmysel hovoriť v opačnom prípade o nejakej spolupráci v tomto sektore. Pani Godin? Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani ministerka. Vítam vás tu. Ja mám otázku, a, ale chcela by som vám ale predtým poďak- e, zablahoželať k vášmu menovaniu a sme veľmi radi, že vás tu môžeme dnes prijať v rámci rakúskeho predsedníctva. Mám dve otázky. Od roku 2015 prebieha medziinstitucionálny e, dialog bol zablokovaný. Ide o dialog, pokiaľ ide o klonovanie zvierat. Je to mimoriadne dôležitá etická téma, ehm, pretože klonovaním sa ehm, mení e, prirodzený poriadok veci a týka sa to um, aj mnohých tretich štátov. Táto diskusia musí byť obnovená, pretože Európania musia zaujať jednoznačné stanovisko k tejto téme. Mala by to byť aj priorita pre radu. E, ďalšia otázka. Pokiaľ ide o návrh komisie pri hodnotení e, zdravotníckých technológií je tu jednoznačný problém subsidiarity a sú tu znepokojivé snahy členských štátov v oblasti dohľadu a kontrolu, kontroly. Aké sú vaše plány v tomto smere? A dovolte mi, aby som vám zaželala veľmi úspešné predsedníctvo. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Týmto sme sa dostali k záveru prvého kola otázok. Slovo dávam pani ministerke, aby odpovedala na otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyňa poslanci. Ďakujem pekne, dúfam, že som nezabudol na žiadne. E, Nezabudnem na žiadne otázky, pani predsednička. Vy ste na úvod tiež položila otázku, na ktorú teraz sa, na ktorú teraz sa dám odpoveď, odpoveď a to je program Health ASF+, Plus, Rokovania Plus, sú veľmi komplexné, samotný plus, obsahuje viaceré programy, okrem iného aj program pre zdravie. Ja, čo sa týka osobitného, osobitného postavenia e, programu pre zdravie, e, na rade zatiaľ nemôžem predbiehať. Ja osobne si myslím, že synergie a rôzne efekty medzi rôznymi programami musia byť preberané spoločne a oddelené rokovania by neboli vedli k cieľu e, zdravotníckí experty, experti a zdravotní experti samozrejme musia byť e, zapojení do rokovaní a príprav. Čo sa týka otázok pána Lízeho a pána Eka, pán Líze myslím, že odišiel k antimikrobiálnym, eh, aktom antimikrobiálnej rezistentnosti. Eh, to je globálna hrozba a Komisia, Európsky parlament a samozrejme aj Rada to, to uznáva. A sme radi, tešíme sa z dohody eh, na, hlavne na, na riadení o liekoch pre zvieratách E, kde sa hovorí o antibiotikách a sú sa tam aj niektoré antibiotika na e, ľudské použitie. No a v roku 2017 bol prijatý akčný plán na boj proti rezistentnosti na antibiotika a sme radi, že môžem povedať, že 16. novembra sa uskutoční sympózium o antibiotikách. No a ďalšia otázka pána Lízeho. Keď odišiel, tak na ňu zodpoviem. To bola otázka akčný plán komisie. To teraz eh, preverujeme eh, možno legislatívne akty a ďakujem pani Kádenbacha a eh, Európskemu parlamentu za správu. No a ďalej otázka pána Pedičínyho a pani Dáli, kde ide o to, či rada zohľadní stanoviska parlamentu. No my, si, my vieme, že Európsky parlament a rada e, majú v mnohých veciach spoločné názory na vec. No a e, ďalej otázka pani Dali, aké sú rady na pracovnej skupine sa snažíme o ambiciózne veci, hlavne o výmenu príkladov osvedčených postupov a skúseností pri dosahovaní spoločných cieľov, vysoká miera očkovania. Očkovanie patrí k najlepším a najúčinnejším preventívnym opatreniam, a medicíne, ktoré sú k dispozícii. Tretia otázka, pani Dali, to bola problematika ochrany nefajčiarov. Ja vám ďakujem za váš záujem o túto národnú, čisto národnú otázku, ale, ale tak na to zodpoviem. Rakúsko plní všetky svoje záväzky a preto nevidíme že, že negatívne dopady hľadiska EÚ, e chceme dať EÚ silný hlas. Pán Piecha tiež hovoril o očkovaní. My podporujeme vedenie Európskeho parlamentu v tomto no a našou prioritou je priority rady počas našho predsedníctva prijatia. Ďalšia otázka pána Piechu bola návrh nariadenia k článku 8, aby diskusia prebiehala čo najefektívnejšie, aby sme dokázali riešiť všetky problémy komplexne, tak v prvom eh, kroku preskúmame jednotlivé články nariadenia, No a preto momentálne nie je dobre diskutovať o detailoch návrhu predtým, než pracovná skupina sa týmito otázkami bude zaoberať. No ale poviem len toľko, že rokovania začnú už zajtra. Otázky pani Auken o hnojivách. Bulharské predsedníctvo v trialógoch siahlo veľké pokroky. Rakúske predsedníctvo v tom chce pokračovať, budovať na dosiahnutých pokrokoch. Často to otázka hraničných hodnot pre kadmium, to je stále veľkou prekážkou na ceste k, konsenzu medzi parlamentom a radou. A to viac sa my budeme snažiť o flexibilitu na oboch stranách, tak aby v prvom čítaní mohli byť uzatvorené tematické okruhy. No a čo sa týka klonovania, otázka pani Godán, no my poznáme problémy, vieme, že v minulosti sa nedosiahol nejaký výrazný pokrok. No a hlavne, že právny základ, ktorý si vybrala komisia, delegácia a právny servis rady ukladali za nedostatočne. a preto ani rakúske predsedníctvo tento návrh nebude príjmať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Okay, thank you very e, Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k druhému kolu otázok. Tieto sa budú týkať iba zdravia a bezpečnosti potravín. Kolegovia sú pripravení položiť otázky. Ako prvá pani Zomer, minúta. Eh, Ďakujem pekne, pani ministerka, a ja vás srdečne vítam. Ja mám otázku, pokiaľ ide o potraviny. Európska komisia už v apríli predložila návrh, pokiaľ ide o novú verziu základného nariadenia, na ktorú sme čakali už 6 rokov a to tesne pred koncom legislatívneho obdobia. Teraz parlament ako aj rada sme v časovej tiesni a predsednícka krajina sa má teraz túto tému ako také bremeno, ak to tak môžem povedať. Moja otázka je, Rakúsko ako členský štát už má určité stanovisko, pokiaľ ide o revíziu tejto potravinové, nariadeniu potravinovej základni a viete si predstaviť, že by rakúske predsedníctvo zvládlo dosiahnuť spoločné, e, spoločnú pozíciu na úrovni rady najneskôr do novembra na to, aby sme mohli dosiahnuť e, konsenzus na úrovni prvého čítania, pretože inak bude táto téma pravdepodobne pred voľbami nedoriešená. Okay, Ďakujem, pani Kabeson. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la señora ministra por su presentación. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Veľmi nás teší, že sme si mohli vypočuť vaše návrhy týkajúce sa HTA eh, hodnotenia zdravotníckých technológií treba mať na pamäti, že my v parlamente máme isté obavy ohľadne toho, čo sa v tomto smere deje e, v rade. E, pokiaľ ide o význam týchto technológií pre európskych e, občanov, je veľmi vysoký z hľadiska zvýšenia kvality ich života, preto nám na tejto téme veľmi záleží a chceli by sme, aby komisia v tomto smere vystupovala aktívnejšie účinnejšie a aby zapájala aj členské štáty. Pokiaľ ide o metodológie alebo kvalitu výskumu, to samozrejme robia vnútroštátne agentúry vo vzájomnej súčinnosti a zároveň sa zabezpečuje spolupráca na európskej úrovni. Je potrebné, aby sa situácia v jednotlivých krajinách v tomto smere nejako e, prispôsobila. A bolo by treba, aby sa rada na to pozrela, pretože treba prijať záväzný prístup. Zdá sa, že dobrovoľný prístup e, nejako veľmi nepomáha. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že za vašich 6 mesiacov dosiahnete v tejto veci pokrok. Ďakujem veľmi pekne. Pani Zomer? You're on my list again. Ja vás mám totiž znova ešte na zozname. Nemáte otázku, dobre? Kým si to rozmyslíte, môžem e, dať slovo niekomu inému. <laughs> Ospravedlňujem sa, zle som si to pozrela. Áno, ešte jedna otázka, možno ako doplňujúca, pokiaľ ide o to spomínané nariadenie. Čo si myslíte, pani ministerka, o tom, že Európska komisia sa nedržala na to svoje vlastné pravidlo, pokiaľ ide o ponúknutie dopadovej štúdy a teraz v podstate chce, musíme my teraz túto smernicu prepracúvať. A vlastne otázka, ktorú som sa vlastne chcela spýtať, tá sa týka nariadenia ohľadne informácií pre spotrebiteľov potravín. To už bolo vlastne e, pred pár rokmi pripravené, ale nie je to plne implementované. Medzičasom to členské štáty implementujú tak, že chcú navrhovať vlastné systémy označovania potravín. Komisia to nechá proti pravidlám takto, ale je to jednoducho proti jednotnému vnútornému trhu. A preto by som chcela počuť e, aj, že či vaše predsedníctvo by chcelo riešiť možno tieto otázky. Podľa mňa by to bolo veľmi príhodné. Ďakujem. Uh, uh, ďakujem veľmi pekne, pani Kalembach. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vítame vás u nás vo výbore. Vaše úvodné slova boli, že chcete prispieť k jednote EÚ, chcete posilniť Európsku úniu a chcete znovu nastoliť tú dôveru občanov EÚ. A všetko, čo tu vidím podľa vášho konania za ostatných mesiacov tu v parlamente, jednoducho odporuje tomuto. Moja kolegyňa to už spomenula napríklad no, ten zákon, pokiaľ ide o fajčiarov. No, vy očakávate, že to bude na úrovni Európskej únie. Ja si myslím, že na tej 8. konferencii, kde budeme hovoriť o prabakových produktoch, sa vám to nepodarí obhájiť. A takisto aj to, že vašu sprostredkujúcu úlohu musíte zohrávať aj vo vláde, pretože keď si pozriem dve vyjadrenia zo strany pána Haralda Vilimske, ktorý tu v parlamente sedí v rámci ENF, je spoluzakladateľom ENF, je súčasťou tejto vlády, ale keď on napíše, že ja proti, som hlasoval proti klimatickým cieľom a takto, aj proti klimatickej konferencie pani Köstingerová, ktorá myslím, že som takisto v tejto vláde napísala, že FPO potláča to, že tie najväčšie výzvy sú nezodpovedné a vlastne sa tu robí politika na chrbtoch našich vnúčat. Ako chcete tu mať pozíciu voči ostatným 27 členským štátom, keď jednoducho nemáte jednotnú pozíciu ani v rámci vlády? A tento zoznam by mohol pokračovať oveľa ďalej. Týka sa to takmer všetkých oblastí. Vy tu vo výbore pravdepodobne ste si nenarobili priateľov, keď ste nám povedali, že nebudeme mať jednotný spoločný program pre zdravie. My sme za to bojovali. My sme chceli, tak ako ste to povedali aj vy, my sme chceli posilniť jednotnú Európu a chceli sme mať viditeľnú zdravotníckú politiku, ale toto všetko, keď sa pozrieme na tie ak nebudeme mať osamotený rozpočet pre tento program v rámci viacočného finančného rámca, tak nebudeme mať ani viditeľné zdravotníctvo. To znamená, všetko to, čo robíte, ako keby v jednej vete si odporovalo. Ďakujem pekne, pani Kaldenbach, kolegovia. Vidíte, aké sú tu pravidlá hľadne času? Ehm, prepašte, ale presiahli ste svoj e, čas. E, sú vám jasné naše pravidlá, takže prosím vás, aby ste dodržiavali časový limit. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela pýtať na transparentnosť hodnotenia rizika v potravinovom reťazci. Vieme, že sa dosiahlo zlepšenie, pokiaľ ide o transparentnosť, ale realita je taká, že tým, že sa zmenil zoznam toho, čo by nemalo byť utajované, je zoznam, ktorý ako taký je utajovaný. A od odkazujú sa tam, odkazuje sa tam len na komerčné záujmy odvetvia. Komisia dokonca vôbec e, nehovorí o prevladajúcich záujmoch obyvateľstva. Je to obrovské porušenie Arhuského dohovoru a ďalších e, aktov. A skutočne dúfam, že rakúske predsedníctvo urobí všetko preto, aby sa toto zastavilo, pretože tu v podstate došlo k e, zníženiu transparentnosti. Ja som v politike veľmi dlho a ten boj o transparentnosť je nekonečný, ale to nie je iba jeden boj, pretože vždy sa vynoria nejaké orgány alebo eh, niekto, kto sa snaží potlačiť transparentnosť, takže prosím vás, aby ste brali do úvahy prevladajúce záujmy obyvateľstva, zdravia a nepripisovali e, dôležitosť záujmom odvetvia. Ďakujem. E, Ďakujem, pani predsednička. Ja mám na starosti program zdravia. Je dobre, že ste hovorili o programe zdravia. E, nie je to síce e, je to dobrý program, hoci bol znižený rozpočet, je potrebné zvýšiť efektívnosť. E, zvyšujú sa je potrebné, aby e, sa e, spresnilo, akým spôsobom sa budú konať e, misie a akú úlohu by mal zohrať Európsky parlament. Ďalej to je otázka. Um, Uh, the implement Ide tu o to, aby rakúske predsedníctvo sa snažilo presadzovať uh, existujúce uh, pravidlá týkajúce sa hepatitídy a pokiaľ chceme eliminovať hepatitídu v blízkej budúcnosti, je potrebné tieto opatrenia aplikovať veľmi dôsledne. Tak, fru ordförande, eh, och tack, fru minister, för att ni... Ďakujem pekne. Ja som si pozrela program vášho predsedníctva, takisto som si vypočula aj vašu prezentáciu a preto je dobré, že ste povedali, že vašu prácu chcete dotiahnuť do konca, aj pokiaľ ide o tie spomínané témy, pretože to je dôležité tak pre životné prostredie, ako aj pre ďalšie oblasti. Častokrát to môže viesť k, e, k tomu, že by došlo k narušeniu hormonálnych procesov. Máme tu hormonálne biocídy a ďalšie produkty, ale to všetko nestačí, pretože tieto látky sú v našom okolí, nachádzajú sa v plastických látkach, dokonca aj v prahu sa tieto látky, prachu sa tieto látky nachádzajú a preto parlament aj tlačil na to, aby komisia bola aktívnejšia. My potrebujeme horizontálne návrhy na to, aby sme všetky kategórie mohli pokryť, kde sa nachádzajú takéto hormonálne disruptory. Nie sú tu zatiaľ ešte ani žiadne stratégie, hoci komisia to slúbila. Keď sa, nás komisie, a keď sa pýtame komisie, tak nedostaneme žiadnu slušnú odpoveď. Ak máme šťastie, tak zo strany komisie dostaneme odpoveď, že vlastne e, právomoc bola presunutá na zástupcu komisie ale viac od nich nedostaneme ako odpoveď. Takže mňa by zaujímalo, ako vy, ako predsednícka krajina, chcete v tejto oblasti pohnúť veci dopredu, ako chcete komisiu trochu dostať pod tlak. Ďakujem pekne. Tým sa končí naše druhé kolo otázok týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti. Ďakujem pani predsedajúca. Teraz pokiaľ ide o General Food Law, otázka pani Zomerovej my si uvedomujeme naliehavosť situácii a chceme urobiť všetko v prospech transparentnosti a dôveryhodnosti vedeckých štúdí, pokiaľ ide o potravinový reťazec. Chceme to doriešiť a my tento návrh na rade chceme čo možno najviac posunúť dopredu. Budeme mať k tomu konkrétne rokovania, s ktorými sa už počíta do konca nášho predsedníctva a pokiaľ ide o otázku toho mesiaca. Áno, my chceme to do konca novembra dosiahnuť. Ďalšia otázka, takisto zo strany pani Zomer, pokiaľ ide o práce na úrovni General Food Law, je to na úrovni prípravnej fázy, tieto práce momentálne začali a nedostatok takýchto dopadových štúdí voči komisii samozrejme takisto budeme riešiť. A pokiaľ ide o označovanie, národné systémy označovania, pokiaľ ide o jednotlivé prísady, my to takisto chceme doriešiť, predovšetkým pokiaľ ide o túto otázku. Pokiaľ ide o otázku pani Cabison Ruiz, áno, my chceme posilniť spoluprácu v tejto oblasti HDA na to, aby sme posilnili bezpečnosť pacientov a šetrili zároveň aj obmedzené zdroje, ktoré v oblasti zdravotníctva máme k dispozícii a táto hodnota vlastne bolo to zrejme aj na Rade ministrov pre, zdravie, pre zdravotníctvo 22. júna, kde sa o tom takisto hovorilo. My podporujeme konštruktívne rozhovory na to, aby sme využili tú krátku dobu, ktorú máme k dispozícii, na to, aby sme dosiahli čo možno najlepšie výsledky. Konkrétne chceme dosiahnuť teda, teda všeobecné smerovanie v tejto oblasti. A pokiaľ ide o tému, čo, ako to spomenula pani Kartenbach, pokiaľ ide o fajčenie, vážená pani e, poslankyňa, merate ma prosím vás podľa mojich skutkov. Pani Auken, my sme si vedomi toho, že budeme mať čoskoro veľmi rýchle reakcie, pokiaľ ide o transparentnosť a transparentnosť spolahlivé vedecké štúdie a pokiaľ ide o hodnotenie rizí v kontexte potravinového reťazca, budeme sa snažiť zo všetkých síl na úrovni rady pracovať na tomto návrhu a posunúť veci dopredu. A pokiaľ podal pán Buzuj, Buzoj, ďakujeme pekne za vašu otázku. My, našu priorit, je našou prioritou v oblasti očkovania takisto urobiť pokroky a týka sa to aj teda hepatitídy. Pani Guteland, rakúske predsedníctvo sa teší na to, aby sme začali naše rokovania s Európskym parlamente, pokiaľ ide o zmenu tejto e, smernice, pokiaľ ide o hormonálne disruptory, na to, aby sme e, sa prispôsobili štokholmskému dohovoru v tejto oblasti. Našim cieľom je do konca roka dosiahnuť konsenzus na úrovni prvého čítania. My sa venujeme aj návrhu komisie, ktorý má za cieľ zapracovať tie látky, na ktorých sa zúčastnené strany štokholmského dohovoru vyjadrili pozitívne, pokiaľ ide o zaznamenanie týchto látok do jednotlivých anexov tohto dohovoru. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Couple... Ďakujem a teraz niekoľko otázok týkajúcich sa životného prostredia a klímy. Pán Lavia. Ďakujem, e, pani predsednička, ďakujem aj pani ministerke za to, že je e, pripravená odpovedať na naše otázky, hoci nemusia celkom patriť do okruhu vašich kompetencií. E, pokiaľ ide o vodu, Hovorili ste, že počas rakúskych predsedníctiev bolo prioritou završiť rokovania o vode, ale voda je v mnohých oblastiach nedostatková, predovšetkým na juhu Európy, kde sú dostupné vodné zdroje veľmi obmedzené, čiže toto je veľmi dôležitá otázka. A ďalej, pokiaľ ide o revíziu európskej legislatívy o vode, sú tu isté otázky, ktoré sú mimoriadne citlivé. 2,4 e, mg E, pokiaľ ide o obsah niektorých minerálov vo vode, tak e, tieto normy sú mimoriadne dôležité. Aj e, Svetová zdravotnícká organizácia má normy týkajúce sa kvality vody, čiže je potrebné e, tieto všetky normy uplatňovať, aby sa zvýšila kvalita vody, ale problémom je to, že v oblastiach, kde je nedostatok vody, tak tento, začína to byť veľmi e, vypukle. Áno, ja by som sa chcela pri tejto príležitosti spýtať otázku, pokiaľ ide o stratégiu Európskej únie v oblasti biohospodárstva. Ide o jednu z tém, ktorú ste si stanovili ako prioritu vo vašom programe. Biohospodárstvo je oblasť s veľkým potenciálom, predovšetkým pokiaľ ide o naše lesy. A tu máme veľké spoločné body medzi Rakúskom a Švédskom, našimi domovskými krajinami, môžeme urobiť veľa na to, aby sme nahradili fosílne palivá, napríklad prostredníctvom zelených látok, ktoré sa môžu recyklovať a takisto aj ďalšie alternatívy sú k dispozícii, ale toto počíta s tým, že budeme potrebovať patričné stimuly a preto by mňa zaujímalo, ako vy vidíte u možnosti ďalšieho rozvoja v tejto oblasti a chcela by som sa takisto spýtať aj to, že aké priority pokiaľ, máte, pokiaľ ide o e, strednodobú revíziu európskeho lesohospodárstva a jedna kľúčová otázka pre mňa, pokiaľ ide o udržateľné využívanie insekticídov pretože k tomu máme napríklad konkrétnu komisiu zriadenú. To je niečo, čo zaujíma tak poľnohospodárstvo, ako aj lesohospodárstvo a mňa by zaujímalo, ako chcete docieliť lepšiu implementáciu platných pravidiel v Európskej únie, ktoré máme v súčasnosti. Ďakujem. Quite a question. Mr. Demesmaker. Pán Demesmaker, ďakujem pekne a srdečne vás vítam v našom výbore, pani ministerka, a ja vám želám veľa úspechov k vášmu predsedníctvu. Tu sedím. Mám teda dve otázky. Pokiaľ ide o biodiverzitu a biohospodárstvo, takže tá e, rozmanitosť, myslím si, že budete podporovať tú politiku aj po období roku 2020, ale dúfam teda, že vaše ambície budú vyššie ako to, čo navrhuje komisia momentálne v rámci spoločnej hospodárskej politiky alebo v kontexte budúceho programu LIFE, pretože Európska únia má za cieľ zastaviť vyhýňanie životných dru- pokiaľ ide o vyhynutie životných druhov a chceme dosiahnuť tieto ciele, potrebujeme patričné nástroje aj patričný rozpočet k tomuto a tu mám určité obavy, že teda návrhy komisie doposiaľ boli príliš skromné a preto dúfam, že toto ste vlastne zamýšľali aj vy, keď ste v úvodných slovách povedali, že chcete mať efektívnejší a účinnejší program LIFE. Dúfam, že vás môžeme považovať za spojenca tých oblastiach, ktoré sa týkajú snahy posilniť rozpočtové prostriedky. Ďalšia téma, obehové hospodárstvo. Môj návrh bol tu vo výbore takmer jednomyselne prijatý a teším sa aj z toho, čo ste vypovedali k vašim prioritám, ale potom ste povedali niečo veľmi čudné. Povedali ste, že musíme sa postarať o to, aby sme nemali v obehu jednorázové plastické oblasti, ale e, plastové prvky ale my vieme, že plast sa využíva e, v takej podobe, že tak či tak vždy zostane v životnom prostredí a my potrebujeme v rámci tohto obeho hospodárstva stále menej plastových výrobkov a dúfame, že budete našou spojenkyňou. Ďakujem pekne a posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za to, že ste tu dnes e, medzi nami. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme mať príležitosť hovoriť o týchto témach podrobnejšie. E, používanie plastov e, civilné používanie plastov a nariadenie na túto tému bude predmetom prvého čítania, ale je potrebné, aby sme videli, nakoľko sa rada a vaše predsedníctvo eh, angažuje v tejto problematike. Vy ste povedali, že do konca roka bude dosiahnutý pokrok, ale moja otázka je, či by ste to mohli spresniť, či by ste mohli povedať, čo sa bude robiť v rade, pokiaľ ide o jednorazové plasty. A po druhé, aké pozitívne prvky by ste mohli spomenúť a čo si myslíte, že by mala komisia v tomto smere robiť a zmeniť? Ďakujem. Chce sa ešte niekto niečo spýtať? Ak nie, pani ministerka, máte slovo. A ešte tu máme jednu otázku. Možno na záver, trochu zmierlivejšie. Vy ste spomenuli, že budete nás podporovať ako poslancov, pokiaľ ide o otázku označovania nových genetických technológií. Mňa by zaujímalo, ako si predstavujete, akým príspevkom môže prispieť Rakúsko v najbližších mesiacoch práve k tejto téme, k označovaniu. Ďakujem. Great, thank you very much, Madam Kadenbach. Someone else? Ďakujem pekne, pani Kadenbach. Ak nie, nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, pokiaľ ide o vašu otázku, pán Lavia, ďakujem za vašu otázku. Pre mňa je to takisto veľmi dôležitá téma. Rakúske predsedníctvo sa bude venovať takisto aj tejto problematike na úrovni rady. Nadviažeme na prácu predchádzajúcich mesiacov a takisto nadviažeme na dohovor, ktorý tu máme. Je našou spoločnou snahou, aby sme aj naďalej mali pitnú vodu k dispozícii a aby sme zabránili tomu, že by sa pitná voda v budúcnosti mohla viacerými spôsobmi znečisťovať. Pokiaľ ide o otázku pani Juteland, biohospodárstvo, bioekonomia, tu takisto sú práce započaté na úrovni EÚ, či sa nám podarí e, tieto jednotlivé stimuly v jednotlivých oblastiach stanoviť, to je otázka, budeme sa to usilovať vašu otázku v kontexte lesohospodárstva, myslím si, že tu jednoducho musíte stanoviť e, v inom výbore, nie v tomto. A pokiaľ ide o otázku ďalšieho pýtajúceho sa, pokiaľ ide o COP14, myslím si, že v roku 2019 aj 2018 tu budú viaceré podujatia k téme biodiverzity. Rakúske predsedníctvo sa bude zasadzovať o to, aby sme tu mali efektívnu účasť zo strany Európskej únie aj účasť na týchto medzinárodných podujatiach. My sa budeme snažiť na úrovni COP14, pokiaľ ide o všeobecné, do, všeobecný dohovor o rozmanitosti druhovej. Chceme urobiť všetko preto, aby sme tu mali dobré výsledky. Našim úmyslom je v októbri prijať závery na úrovni rady a budeme tu, máme teda silnú rokovaciu pozíciu, ktorú chceme zabezpečiť do budúcna, predovšetkým napríklad pokiaľ ide o prípravu strategického plánu pre, bio, pre rámec biodiverzity po roku 2020. Ďalšia otázka, ktorá sa týka programu LIFE z vašej strany. Rada už začala sa odborným hodnotením nového návoru zo strany komisie, pokiaľ ide o program LIFE aj po období roku 2020. A my na, základoch, na základe tých poznatkov, ktoré momentálne máme, budeme nadviažeme na to, na to, aby sme prešli do ďalšieho obdobia a mali efektívny a finančný nástroj, ktorý bude prispievať k podpore projektov týkajúcich sa environmentálneho charakteru. A naš predsedníctvo urobí všetko preto, aby sme pripravili návrh nariadenia, a k tomuto sú takisto pripravované aj rokovania ohľadne nového finančného viacročného rámca, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv, pokiaľ ide o finálnu podobu financovania programu LIFE. Ďalšia otázka, pokiaľ ide o tému jednorazových plastov. Rakúske predsedníctvo víta tento najnovší návrh, pokiaľ ide o zníženie dopadu na životné prostredie zo strany jednotlivých plastových výrobkov Ide o opatrenie, ktoré má viesť k tomu, aby sme znížili množstvo odpadov plastového pôvodu v moriach. Potrebujeme aj centrálnu iniciatívu v kontexte obehového hospodárstva. Budeme sa zasadzovať aj za to, aby sme ako jednu z našich hlavných priorít mali pokroky rýchle v tejto téme a sme pripravení a ochotní spolupracovať s Európskym parlamentom a zvážiť viaceré možnosti a alternatívy na to, aby sme do konca roka dosiahli čo možno najlepšie výsledky. Pokiaľ ide o kategórie, jednotlivých kategórií umelých hmôt, rada preskúma návrh komisie a takisto zohľadníme aj výsledky toho, štúdie nákladov pokiaľ ide otázku kolegu Balučího, pokiaľ ide o plastové produkty, chceme pracovať veľmi rýchlo a dúfame, že budeme mať širokú podporu. Pokiaľ ide o otázku pani Kadenbach a rada pre e, rybolov a polnohospodárstvo, bohužiaľ e, sa nevenovala tejto téme už viac rokov ale sú tu viaceré pripomienky zo strany členských krajín. Je to takisto skutočnosť, že Európsky parlament túto, tento návrh takisto odmietol. To znamená, zatiaľ nemáme žiadny, eh, žiadne prípravy eh, v tejto téme. Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, ako vieme, eh, bolo to zablokované na úrovni rozhodnutia viacerých členských štátov, to znamená Rada aj parlament tieto návrhy odmietli. Okrem toho komisia nemá k dispozícii nejaký nový návrh, to znamená, treba vychádzať z toho, že rokovania k týmto témam nebudú mať nejaké vyhliadky na úspech. A Rakúsko tento návrh nebude ďalej podporovať v kontexte rokovaní. Ďakujem pani predsedajúca. Well, thank you very much, minister. A lot of... Ďakujeme pekne, pani ministerka. Mnohé témy, čaká vás veľa práce. Verím, že sa vám podarí dosiahnuť to, čo ste si predsa vzali do konca roka. A myslím si, že môžeme teda podporiť e, e, názor, že by táto otázka mala byť osobitne vyčlenená, aby bola viditeľnejšia, aby nebola len súčasťou balíka. Mne je jasné, že vy ste e, ministerka e, pre sociálne veci, ale e, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu návštevu a želáme vám veľa úspechov vo vašom predsedníctve. Ďakujem aj kolegom za účasť na tejto diskusii. Uh, O pol piatej sa uskutoční spoločné rokovanie s výborom DB o udržateľnom rozvoji.